Can I ask those who are not... Chcem požiadať tých, ktorí nie sú e, členmi výboru IMCO, aby odišli, pretože teraz budeme e, pokračovať v hlasovaní za zamestnanosť, čiže len členovia výboru pre zamestnanosť, keby tu zostali, prosím. Then we proceed with the voting. Ideme pokračovať v hlasovaní a budeme hlasovať o liste o mobilizácii EGF v prípade ťažby uhlia Castilla i León. Za. E, pardon, elektronicky budeme hlasovať, prepačte. Have all voted on the, the letter? Áno, čiže tu máme výsledok hlasovania 42 ku 4. Pán Beck, môžete hlasovať. Dobre. 42 hlasov za, 4 proti. Potom tu máme ďalšie hlasovanie. A to je list o fungovaní EÚ a niekoľkých právnych aktoch zabezpečujúce regulačný postup s kontrolou. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. 38 za, 7 proti, 1 sa zdržal. A teraz prejdeme k pánovi Mecrichovi a jeho návrhu správy. Ide o návrh správy Tamáša Mezeriča. Ide o spoločný rámec pre európsku štatistiku, pokiaľ ide o osoby a domácnosti. Kompromis A za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis BA za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis BB za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Môžeme to ešte zopakovať. Kompromis B, B za. <clears throat> Proti. Zdržal sa niekto. To si musíme preveriť. Hlasujeme o BB. Teraz končím hlasovanie. 4 hlasami, hlasmi prijatý. Kompromis C je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis D za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis E za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis F za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis G za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis H za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis I za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis K za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 245 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 246 za, proti, Zdržal sa niekto? 3, 4, 6. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 4, 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 2, 4, 7 si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. prepačte, pán Pirínsky. 248 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 249 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Chcete si preveriť 249? Hlasujme o 249. Končím hlasovanie. Príjima sa. 250 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 251 za, proti, zdržal sa niekto. Tento si musíme preveriť. 251. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 252 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis L za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 254 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis M, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 260 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 261 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 262 za, zdržal sa niekto, prijíma sa prílohy. Stana 23. A tu máme pozmeňujúci návrh 296 za proti zdržal sa niekto, zamieta sa 298 za proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Dve a 104 za. Proti. Preveríme si tento 104 spoločne s 299. E, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 300 spoločne s 105 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preverenie. 300 a 105. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 106 spolu s 301 za proti, zdržal sa niekto. Povedala by som, že je to zamietnuté. 302, nie, nie. 303 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ten si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 304 za, proti. Preveríme si 304, aby nám to bolo jasné. Hlasujeme, končím hlasovanie. 107 za. Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Jednotka s ústnym pozmenením zo strany SAD za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis N za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis O za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa Kompromis R za, proti, kompromis R za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis P za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Šestka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis Q za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis S za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis T za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis U za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis V za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. 1, 3, 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 132 a preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Dvojité V za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. X za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis eh, Y za, proti, zdržal sa niekto, Príjme sa. Jedna, štyri, tri. Nie. Ešte 15. Pozmeňujúci návrh 15 spolu so 44. Identické za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjme sa. 143 vypadáva. Z za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 17, zdržal sa niekto, príjma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis AA za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. AB za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. AF za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 153 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 154 za, proti, zdržal sa niekto. Príjme sa. Kompromis AC za, proti, zdržal sa niekto. Príjme sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto. Príjme sa. 157 bola stiahnutá. 158 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis mis AD za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 162 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, Príjima sa. Kompromis AE. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmejúci návrh 30 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 167 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 168 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 169 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. To znamená, že môžeme hlasovať v pozmenenom znení o návrhu správy. Hlasujme. Končím hlasovanie. 41 hlasovalo. Poďakujeme. Spravodajcovi. Teraz mandát pre prerokovania. I o tom hlasujeme. Hlasujme. Končím hlasovanie. You have voted for the negotiation team and... Poverili ste negociačný tím, správa je prijatá. Next vote is on women's equality. Ďalej ide o ekonomické zmocnenie žien v, v súkromnom sektore v Európskej únie a začneme e, kompromisom D. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis E za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 33 preverujeme. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis F za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 za, proti zdržal sa niekto. Preveríme si 48. Končím hlasovanie. Zamieta sa jedným hlasom. Kompromis G za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 51 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 52 za, proti Zdržal sa niekto. To si preveríme. 52 si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 54 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 56 za. Proti. Zdržali sa. 56 si preverme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Vyzeralo to ako by ste boli bývali, hlasovali za 54. Háčko za, proti, zdržali sa, príjma sa. 65 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis G za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis I za, proti, zdržali sa, príjma sa. 60 9 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 72 za. Sedemdesiat päť za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis K za, proti, zdržali sa, príjima sa.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 Príjma sa 26 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 94 za, proti 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis N za, proti. Ešte raz prosím. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijatí. Sto päť za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti proti, zdržali sa prijatí. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis P za, proti. Eh, Je to komplikované ešte raz. Dobre, kompromis P za, proti zdržali sa prijatí. Overíme si kompromis P. Hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Prijíma sa rozdielom desiatich hlasov. 118 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, zdržali sa prijatí. 121 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis Q za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis S za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 134 za, proti, zdržali sa prijatí. 136 ústny pozmienci návrh od SAD za proti ešte raz za proti. E, overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh sa príjma. 137 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, proti, zdržali sa prijatí. 139 prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. No, overíme si druhú časť pozmeňujúceho návrhu 139. Hlasovanie je otvorené, koniec hlasovania Bolo hm, to 12.32. E, ešte raz, prosím, boli tam nejaké technické zadrely. Stalo sa niečo veľmi záhadné. Takže hlasujeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 139. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Tak áno, je to jasné. Návrh je zamietnutý. Prechádzame k 141 za, proti, zdržali sa prijatí. 135 nie, 142. E, vy si chcete ešte raz overiť to 141? Dobre, overujeme 141. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie o 141. Návrh je zamietnutý rozdielom desiatich hlasov. Pozmeňujúci návrh 135, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 119 odpadá, 142 za, proti, zdrali sa prijatí, 143 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 144. Niekto si chce overiť 143? Nie, zdá sa, že nie. Či áno? Overíme si to. Overujeme 143. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie o 143. Hlasovanie je ukončené a návrh je zamietnutý rozdielom troch hlasov. 147, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Teraz máme úvodné ustanovenia 1 pr- za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis B za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis A za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatý. 9 za, proti, zdržali sa prijatý. 11 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Potom 23 za, proti, zdržali sa. Prijatý. A teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska po zmenenom zmení. To je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 za, 4 hlasy proti, traja sa zdržali. Ďakujeme spravodajcovi, spravodajky Tani González Peňaz. A teraz prechádzame k ďalšiemu hlasovaniu. Je to kontrola efektívnosť, nákladovej efektívnosti E, záruky pre mladých. Začneme kompromisom i za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis e, A za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Nie nie som si istá, to si musíme overiť. Pozmienci návrhu 8 nebolo to jasné. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh sa príjma. Pozmeňujúci návrh 9. 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis K za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis L za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme 22. Hlasovanie je otvorené. A teraz je ukončené. Návrh sa zamieta rozdielom jedného hlasu. 23 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis N za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa. Overíme si to pozmenujúce na 25, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Návrh sa prijíma. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa Overíme si pozmienci návrh 41. Hlasovanie je otvorené, už je aj ukončené. Návrh sa zamieta rozdielom jedného hlasu. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, e, odpadá, kompromis P za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis N za, M za, proti, zdržali sa prijatí. Ak s tým súhlasíte, pozmeňujúci návrh 37 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ak s tým nesúhlasíte, tak e, tento návrh 37 e, odpadá. Myslím, Ja mám námietku proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Traja členovia to môžu zablokovať. Máte tých troch členov? Áno, čiže môžete zablokovať ústny pozmenujúci návrh, čo znamená, že nebudeme o ňom hlasovať a odpadá. Čiže tento ústny pozmenujúci návrh SAD odpadá, celý tento návrh odpadá v podstate. E, sú vám jasné pravidlá. Prechádzame k návrhu 63. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatí. tri za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis R za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis. Teraz je pozmeňujúci návrh 92. Kto je za? Proti? To si overíme. 92. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa prijíma. Kompromis S za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. Amendment 105, those in favor. Those... Takže ďalší za, proti, zdržal sa, schválené. 106 vypadáva, prejdeme ku kompromisu H za, proti, zdržali sa, schválené. 118 za, proti, zdržali sa, schválené. 60 vypadáva, 119 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa schválené. 121 za, proti, zdržali sa schválené. 123 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz návrh stanoviska Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. A ďakujem vám. Takže sme dohlasovali a je to prijaté 36 hlasmi za a 4 hlasmi proti a dvaja sa zdržali hlasovania.